otázka na ústne zodpovedanie. Ide o úlohu miestnych a regionálnych orgánov Európskych štruktúrálnych a investičných fondoch. Pani Mihajlová má slovo. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Vážený pán predseda, pani komisárka, kolegovia, kolegyne, dámy a páni, Regionálna politika si vyžaduje od členských štátov, aby sa vytvorili patričné podmienky na to, aby sa konzultovali regionálne orgány, keď sa vytvárajú partnerské dohody a operačné programy. Miestne úrady sú oveľa bližšie k našim občanom a vedia, aké sú ich problémy, majú výhodu pokiaľ ide o formulovanie na patričných politik na to, aby sa zlepšil život našich občanov, sú zodpovední za vytváranie pracovných príležitostí, sú zodpovední za energiu, za zopravu a tak ďalej a tak ďalej. A na druhej strane miestne a regionálne orgány nemajú dostatočné zdroje a potrebujú väčšiu rozpočtovú podporu a potrebujú spolufinancovanie prostredníctvom implementácie koheznej politiky, miera konzultácie miestnych a regionálnych orgánov sa líši. Niektoré členské štáty neuplatňujú princíp partnerstva, tak ako, to je, ako sa s tým počíta v európskej legislatíve. Miestne úrady v, vo federálnych štátoch majú väčšiu možnosť vyjadriť sa pokiaľ ide o rozličné politiky, pretože majú oveľa väčšie právomoci. Je dôležité zdôrazniť, že zvyšovanie administratívnej kapacity na miestnej a regionálnej úrovni je kľúčový faktor na to, aby sme lepšie plánovali a implementovali operačné programy. Toto sa takisto týka aj implementácie kohezných a štrukturálnych fondov. Mesta sú tou dynamikou hospodárskeho rastu sú centrami vytvárania umenia, inovácií, startupov a tak ďalej. Tie rozumné stratégie pre mesta, kde hovoríme o špecializácii v stratégii pre mesta, si vyžadujú inovatívne praktiky, napríklad deklarácia z Rigi z roku 2015 bola prijatá na úrovni neformálnej Rady ministrov pre rozvoj a táto deklarácia ako taká by mala viesť k Amsterdamskému paktu. Ten pakt ako taký by zasa mal viesť ku konkrétnym stratégiám pre rozvoj miest, ale v neposlednom rade miestne a regionálne orgány zohrávajú kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o vytváranie cezhraničných prepojení a iniciatív, ktoré sú súčasťou našej teritoriálnej spolupráce. V tomto kontexte by som sa chcela spýtať komisie konkrétne otázky. Otázky boli vytvorené na úrovni výboru REGI. Aké konkrétne formy podpory poskytne komisia miestnym a regionálnym orgánom, pokiaľ ide o posilnenie ich úlohy a dopadu na management európskych štrukturálnych a investičných fondov, pokiaľ ide o obdobie 2014 až 2015. Vzhľadom na vašu zodpovednosť a po zohľadení jednotlivých potreb jednotlivých štátov, pokiaľ ide o potreby práve vytvárania pracovných príležitostí. Po druhé, spustí komisia verejné vypočutie, verejnú konzultáciu, pokiaľ je iniciatívu ohľadne toho, ako sa dajú posilniť úlohy miestnych a regionálnych orgánov. Vzhľadom na tieto dve otázky by som chcela zdôrazniť, že sú veľmi dôležité pre výbor REGI v parlamente, pretože účasť miestnych a regionálnych orgánov je kľúčová v zmysle úspechu kohez- politiky kohézie, čo vlastne je zasa kľúčové na to, aby sme dosiahli a vytvorili pracovné príležitosti v lepšej podobe. Miestne regionálne orgány sú kľúčové pre budúce plánovanie politiky kohézie, pokiaľ ide o obdobie po roku 2020. Teším sa na vaše odpovede, pani komisárka, a teším sa aj na rozpravu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Mihajlova, A teraz dostane slovo v mene komisie pani komisárka. Ďakujem pekne, vážená pani Mihajlová, vážení poslanci, poslankyne. Chcela by som sa vám na úvod poďakovať aj za túto ústnú otázku, ktorú mi dal výbor pre hospodársky rozvoj parlamentu a zameriava sa na úlohu miestnych a regionálnych orgánov e, v súvislosti s investičnými rozvojovými fondami. Viete, že e, z tohto pohľadu si myslíme, že musíme spraviť všetko preto, aby sme neustále spolupracovali s miestnom a regionálnymi orgánmi, ktorí zohrávajú kľúčovú úlohu v rámci e, programov financovaných zo štruktúrnych investičných fondov, pretože tieto programy približujú, zbližujú Európsku úniu a sú určené pre občanov a umožňujú to, aby tieto finančné prostriedky boli v teréne lepšie využité. Takže komisia sa naozaj spolieha na miestnu regionálnu samozprávu pri e, spravovaní, pretože miestne regionálne orgány poznajú najlepšie to, čo regióny potrebujú, to, čo sa dá, čo sa nedá spraviť. Regionálna politika e, je typická práve tým, že má slúžiť potrebám jednotlivých regiónov. S vašou podporou a s podporou Európskeho parlamentu sa nám teda podpor, podarilo presvedčiť členské štáty, aby viac zapájali miestnu regionálnu samozprávu do rozhodovacích procesov ako pri príprave legislatívy, tak aj počas celého programovacieho obdobia. A som vďačná Európskemu parlamentu, za to, že nové nariadenie má ex ante podmienku princíp partnerstva. To znamená e, princíp e, taký, že sa na rozhodovaniach majú zúčastňovať nie iba ústredná vláda, ale miestna regionálna samozpráva, pretože v mnohých krajinách e, tá, e, existuje takáto tradícia partnerstva už dlhé roky, ale sú iné krajiny, kde je tento princíp ešte plne nie integrovaný a chcem sa postarať o to, aby naozaj miestne a regionálne orgány boli zapojené nie len e, počas rokovaní o tvorbe partnerstiev a operačných programov, ale aj pri realizácii projektov na miestnej a regionálnej úrovni. Európska komisia mm, robí štúdiu realizácie tohto princípu partnerstva a e, spravia riadené na viacerých úrovniach počas obdobia 2014 až 2020 a výsledky tejto štúdie v najbližších mesiacoch e, zverejníme napríklad, čo sa týka integrovaných e, mestských programov, to, ktoré ste spomenuli, sú veľmi dôležité. Počas obdobia 2014 2014-2020 15 miliard eur boli určené na mesta pre špecifické potreby rozvoja miest. A to je poprvýkrát v histórii Európskej únie, kedy komisia financuje priamo mesta. Je to rozhodnutie, ktoré svedčí o našej dôvere v kapacitu miest rozhodnúť o svojich potrebách a čerpať tieto prostriedky E, v prospech ich občanov. To isté platí aj pre e, aktivity miestneho rozvoja, ktoré spadajú do kompetencie samozprávy a tam verejný a súkromný sektor, ako aj občianská spoločnosť, sú v prvej línii, čo sa týka realizácie týchto programov. Úzko spolupracujeme s holandským predsedníctvom rady, preto aby agenda, európska agenda pre mesta sa realizovala pretože mesta sú naozaj dôležité pre e, boj proti chudobe v mestách, či už pre sociálnu integráciu migrantov. E, pani predsednička, spomenuli ste deklaráciu z, Riga, z Rigi. Takisto je tu deklarácia z Amsterdamu. Ako som povedala, holandské predsedníctvo venuje mimoriadnú pozornosť rozvoju v mestách. V marci bude v Amsterdame stretnutie e, miestnej samozprávy miest, ktoré e, budú hovoriť o Amsterdamskom pakte. E, viete, že mestská agenda je dôležitá. Niektorí poslanci hovorili o otázke subsidiarity a odmietli špecifický európsky rámec pre agendu mestského rozvoja. Ehm, na komisii ja plánujem zorganizovať stretnutie s primátormi a starostami, e, s primátormi hlavných miest Európy, ktorí najviac pasujú s problémami utečencov. E, bez ohľadu na národnú politiku ohľadom príjmania utečencov niektorí primátori sú nutení príjmať núdzové opatrenia preto, aby obstali vo výzvach, ktoré súvisia s utečeneckou krízou. A myslím si, že týmto mestám je potrebné pomôcť tým, ktorí sú najviac postihnuté príchodom utečencov vo veľkých počtoch pomáhame miestnej regionálnej samozpráve, aby v maximálnej možnej miere mohli využiť potenciál európskych finančných prostriedkov. Myslím, že so mnou budete súhlasiť, že peniaze nie sú všetkým. E, európske fondy nie sú všetko. Potrebujeme mať administratívne kapacity, potrebujeme mať e, kapacity vypracovať projekty, ktoré budú úspešné, pretože nie my v Bruseli vypracúvame tieto projekty. A tento rok je rozhodným rokom tento rok beneficienti, teda miestna regionálna samozpráva, musia pripravovať životaschopné projekty, ktoré pomôžu zároveň aj občanom. Ako viete, štruktúrne investičné fondy majú tematické, špecifické ciele, e, efektívna verejná správa zameraná na konsolidáciu kapacít miestnej samozprávy, e, je tam viac ako 5 miliard finančných prostriedkov na období 2016-2020 a dúfam, že to zvýši dopad našich opatrení na hospodársky rozvoj a dúfam, že to umožní vytvoriť viac pracovných príležitostí. Ďakujem pekne a s veľkou pozornosťou budem sledovať ďalšiu diskusiu. Ďakujem pekne, pani komisárka. Teraz dostanú slovo zástupcovia politických skupín za EPP, pán Van Nistelrooy. Vážená Pani komisárka, ďakujem za to, čo ste nám povedali veľmi pozitívne, ale chcel by som hovoriť o troch veciach. Poprvé, výbor regionov sa pozeral na aktuálnu situáciu z poslednej dobe a sledujú tendenciu opätovného znárodňovania v členských štátoch. Po druhé, princíp partnerstva, článok 5 nariadenia sa neuplatňuje vo všetkých členských štátoch tak, ako by sa mal. Miestne regionálne orgány nie sú vnímané ako partnery na rovnakej úrovni. Po tretie, výbor regionov explicitne spomína centralizáciu a to ide proti tomu etickému kodexu, o ktorom sme hovorili v mene skupiny EPP. Pre nás otázka subsidiarity je zásadná a budeme na tom trvať. A otázka, ktorú čelíme teraz, vy ste povedali, že pripravujete výsledky štúdie, e, že sa bude o tom hovoriť na rade. Budeme tlačiť na článok 16.3 a budem spravodajcom z tohto parlamentu. Chceme, aby sa táto téma preskúmala do detajlov, takže vás žiadam, ak e, nemôžete vyhovieť parlamentu a mať, či by ste nemohli vyhovieť parlamentu a spraviť verejnú diskusiu na túto tému. Ďakujem. Ďakujem pekne. V mene socialistov a demokratov pani Breso. Ďakujem pekne, pán predseda, pani komisárka, kolegovia. Myslím, že je veľmi vhodná táto diskusia, toto uznesenie a ďakujem pani komisárke za to, že opäť zdôraznila úlohu, ktorú by mali požívať lokálne a regionálne orgány a e, zvlášť mesta pri formulovaní politiky súdržnosti. Vieme, že politika súdržnosti dnes je e, tým základným nástrojom e, investícií Európskej únie. Aj v Junckerovom pláne ostáva takýmto najdôležitejším nástrojom. A v budúcom programovom období, o ktorom začneme onedlho diskutovať, si myslíme, že by to tiež malo takto ostať. A v tejto súvislosti máme určité obavy, pretože ak globálny rozpočet sa e, znižuje ani sa nezvyšuje a je zjavné, že rastúci e, dopyt bude znamenať e, redukciu zdrojov v oblastiach, kde sú tieto veľmi dôležité. Myslím si, že všetky regióny by mali zostať zainteresované aj tie tzv. konkurencieschopnosti a také, ktoré sú konkurencieschopné. No a už e, od prvých fáz programácie je veľmi dôležité, aby boli plne zainteresované. Je dôležité, aby e, tu bola koherentnosť medzi jednotlivými investičnými fondami EÚ a politika súdržnosti má e, zostať veľmi silnou pri podpore rastu, tak ako tomu bolo doteraz. A veríme, že budete politiku súdržnosti hájiť Ďakujem pekne. V mene e, skupiny EKR pán Piotrovský. Za cel zrównoważony rozwój to jeden z warunków wyrównywania. Ďakujem pekne, pokiaľ ide o európsky rozvoj. Na to, aby sme vyvážili tie rozdiely, ktoré máme medzi členskými štátmi a musíme využívať viac e, finančných zdrojov a fondov práve pre tie chudobné regióny. Častokrát regionálne úrady majú veľké problémy, pokiaľ ide o uplatňovanie týchto finančných prostriedkov. To znamená, tá bariéra nie je forma spolufinancovania, ale to, tá, to HDP, ktoré sa musí na takéto formy ešte potom pridať. A práve pokiaľ ide o to obdobie, ktoré tu máme, tak to by v tejto oblasti mal byť rokom, kde sa situácia zlepší. Preto by sme mali zlepšiť aj nariadenie Európskeho parlamentu. A v našom regióne v Polsku regionálne úrady žiadali takéto riešenie už dlhú dobu. Chcú väčšiu flexibilitu, pokiaľ ide o využívanie finančných prostriedkov pre výskum, pre podniky, ktoré by vlastne takýmto spôsobom eh, získali väčšiu dynamiku, pokiaľ ide o spoluprácu s univerzitami. Ďakujem pekne, pán Jakovčič. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. A eh, najprv by som sa chcel poďakovať pani Mihajlovej a všetkým kolegom, ktorí v ostatných politických skupinách podporili túto politickú iniciatívu. Ja celú svoju kariéru som postavil na tom, že chcem, aby sa posilnila úloha miestnych a regionálnych orgánov, aby sa posilnili právomoci miest. Toto vždy predstavuje pre mňa zlepšenie kvality života. A dnes by som chcel zdôrazniť, že som hlboko presvedčení, že nemáme žiadnu alternatívu, pokiaľ ide o princíp subsidiarity. Musíme tento princíp rešpektovať, pretože my vieme, aké sú európske kroky. Tie najviac decentralizované krajiny, ako napríklad Dánsko, majú najlepšiu mieru životnej úrovne a zasa najcentralizovanejšie krajiny, ako napríklad Grécko alebo moja krajina, tam teraz máme veľké problémy, pokiaľ ide o rozvoj. Takže potrebujeme mať diskusii o miere absorpcie, o miere čerpania fondov. Vidíme, že supercentralizované štáty nemajú veľkú mieru alebo kapacitu čerpať finančné prostriedky. A preto si myslím, že občania a regióny by mali mať priamy prístup k európskym fondom, pretože Častokrát vidíme tu aj konkurenciu medzi národnými vládami a miestnymi alebo regionálnymi úradmi. Ak by tu bol priamy prístup pre mesta a regióny k európskym financiám vo fondoch, tak som presvedčený, že by sme mali oveľa lepšiu možnosť zvýšenia kvality života vo väčšine miest v Európskej únie. Dnes by som chcel spomenúť aj potrebu medzinárodnej spolupráce, cezhraničnej spolupráce. Myslím, že tu máme viaceré dobré príklady cezhraničnej spolupráce. A takisto je dôležitá aj makroregionálna spolupráca. Na záver by som chcel povedať, že dúfam, že vďaka tejto ústnej otázky komisia bude mať väčší priestor závisliť sa na túto problematiku. Ďakujem. Ďalší rečník, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani komisárka, máme veľkú potrebu väčšej zaangažovanosti miestnych a regionálnych orgánov, pokiaľ ide o európske štruktúrálne fondy. Potrebujeme väčšiu mieru decentralizácie, pretože si to vyžaduje jednoducho menej centralizácie, menej byrokracie. A pokiaľ ide o väčšinu štruktúrálnych fondov, a tieto by mali byť viac disponibilné práve regionálnym a miestnym orgánom. Takisto tu potrebujeme väčšiu formu pomoci, technickej pomoci zo strany komisie. Kom, pokiaľ ide o tú našu komunikáciu, e, táto by mala niesť v duchu, ako zlepšiť e, ten kontakt medzi Európskou úniou, teda toto najvyššou úrovňou a miestnymi a regionálnymi orgánmi. To znamená, musíme v tejto oblasti urobiť oveľa viac, nielen finančne, ale aj technicky. Musíme pomôcť ostrovom, mestám, teda tým regiónom, ktoré majú veľké ťažkosti práve v súčasnosti, pokiaľ ide o tú utečeneckú krízu. Máme veľa problémov na ostrovách Grécku, ale nie len tam, aj v hlavnom meste v Aténách. Takže skutočne sa teším na reakciu komisie pretože potrebujeme v praxi skutočne viac tej technickej finančnej pomoci práve pre miestne a regionálne orgány, pokiaľ ide o prípravu týchto štruktúrálnych zmien. Ďakujem veľmi pekne a teraz zostane slovo pán Rope za zelených. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, pani komisárka, kolegovia, kolegyne bude ťažké vymaniť sa z hospodárskej krízy a zabezpečiť udržateľný rozvoj a pre väčšinu občanov Európskej únie to bude ťažké, ak nevyužijeme potenciál práve miest a regiónov. Je pravda, že Európska únia nemá kompetenciu, pokiaľ ide o internú štruktúru členských štátov, ale máme tu koordinačné mechanizmy na úrovni komisie, táto ich môže využívať a vo väčšine prípadov ide o výmenu overených postupov. Apelujem na komisiu, aby sa podporovala práve výmena overených postupov ohľadne dobrej správy veci verejných, pokiaľ ide o zaangažovanosť miestnych a regionálnych orgánov na úrovni rozhodovacieho procesu. Apelujem na komisiu, aby sa rozvinula metodológia, ktorá by pomohla vyhodnotiť efektívnosť administratívneho zriadenia členských štátov. Mala by sa pritom sústrediť predovšetkým na kvalitu zaangažovanosti miernych a region, miestnych a regionálnych orgánov na úrovni rozhodovacieho procesu a takisto aj pokiaľ ide o dostatočnosť vlastných zdrojov a mandátov takýchto vlád na to, aby sa implementovali formy nezávislej regionálnej politiky, čo by vlastne pomohlo na úrovni národnej miery rozhodovania, pokiaľ ide o pomoc v oblasti potrieb miestnych regiónov. Pokiaľ ide o tieto formy partnerstva, je to veľmi dôležité, pretože je tu nedostatok skutočných partnerstiev medzi centrálnou, regionálnou úrovňou a sociálnymi partnermi, častokrát ide iba o formálnosť, odhľadnúť od skutočnosti, že regionálne štruktúry sú najbližšie k občanom a najlepšie dokážu identifikovať potreby a plánovať konkrétne kroky. Toto je veľmi dôležité, ak si uvedomíme regionálne rozdiely, ktoré sa navyšujú vzhľadom na migračné toky a klimatické zmeny. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo pán Amato za EFDD. Pani Amato. Ďakujem pekne. E, politika súdržnosti na to, aby mala úspech, musí byť zdieľaná mhm. a musí tam byť stála spolupráca medzi jednotlivými e, úrovňami od európskeho až po e, lokálnu úroveň. Momentálne to nefunguje tak správne a je veľký rozdiel medzi jednotlivými európskymi regiónmi. Na, na úrovni regionálnych vlád sú tiež veľké rozdiely v schopnosti riadenia Vidíme to aj v mojej e, krajine a to vedie k veľkým socioekonomickým škodám e, pre jednotlivé regióny, ale aj pre celú politiku súdržnosti. Okrem e, analýzy z predchádzajúceho programového obdobia sa treba zaoberať tým, ako prekonávať výzvy, ktoré tu sa predstavujú. A v posledných mesiacoch sa situácia veľmi zrýchlila. Musím konštatovať, že neskoré príjmanie operatívnych programov eh, má veľmi negatívny dopad. Je tomu tak aj v tomto programovom období toto treba eh, urýchlene zmeniť. Treba čo najrychlejšie eh, vypísať výzvy a začať realizovať príslušné projekty. Aj tu má svoju zodpovednosť Európa, ekonomické riadenie je tu eh, veľmi dôležité aj eh, eh, je dobré, že už aj ostatné politické skupiny to vnímajú ako veľmi dôležité v Taliansku. Dokonca už aj pán Renci vníma dôležitosť tejto témy. Pripomíname, netýka sa to politiky úspor, politika úspor e, neznamená automaticky e, správnu politiku e, súdržnosti. Ďakujem. Slovo má pán Stuger. Ďakujem, pán predseda. O dva mesiace tu budeme mať referendum o asociačnej dohode s Ukrajinou a jeden veľký európsky investor 200 eh, eh, tisíc eur eh, vložil do kampane ľudia, ktorí majú dôležité hospodárske e, záujmy, investujú, aby vyhralo, e, aby vyhralo áno, takže hospod- e, holandská, eko, holandská vláda, holandská demokracia nie je až tak dobre rozvinutá, z toho vyplýva, pretože toto deformuje situáciu. No a chcel by som sa spýtať pani komisárky, ako môžete e, vy zachrániť e, demokraciu. Viete to? Môžete podporovať? E, zase nie. Pán Stuger, sú tu pre vás dve modré kartičky. Chcete na ne zareagovať? Pán Fan Listeroj najprv. Ďakujem, budem stručný. Som veľmi prekvapený tým, čo povedal pán Stuger, že Holandsko nie je dobre rozvinutou demokraciou ako je potom možné, že e, holandskí občania vy e, môžete zneužívať e, demokraciu? Vy ste sa vedreli k úplne inej téme teraz, než tá, ktorá je nastolená. Môžete na to prosím zareagovať, pán Eterič? A potom môžete zareagovať na obe otázky. Ďakujem, ďakujem za to, že ste akceptovali moju otázku. Všimol som si, že ste hovorili o referende v Holandsku a e, veľkom biznise, ktorý sa e, snaží ovplyvniť e, všetko smerom k áno. Myslíte si, že Holandania to vnímajú skôr ako referendum o samotnej EÚ a keďže sa blížia referendum vo Veľkej Británii, máte aj posolstvo pre občanov Spojeného kráľovstva? Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, kijk, op moment dat grote Amerikaanse... Ďakujem pekne. V momente, kedy veľké, veľkí americkí uh, Eh, investori, teraz sa pozerám na pána Nisteroja, sa vmiešavajú do holandského referenda. Holandská eh, vláda mm, na to reaguje. Mm, myslím si, že je možné konštatovať, že v prípade tohto referenda existuje demokratický deficit. Eh, Vyjadrem sa špecificky k nemu. No a treba na to poukázať samozrejme. No a teraz k otázke pána Etheridgea. Samozrejme, e, holandský národ vníma e, toto referendum ako šancu e, vyjadriť všetku tú nahromadenú zlosť a hnev na Európsku úniu a jej zlyhávanie No a ja rátam s obrovskou e, prevahou e, nie a myslím, že to bude predohra pre referendum, e, ktorý, ktoré budete mať onedlho vy vo Veľkej Británii. Pán Fontulis za nezaradených, nech sa páči. To βασικό κύτταρο πάνω στο οποίο θα πρέπει να επανοικοδομήσουμε tá kráty z Európy. Základ na ktorom by sme mali stavať európske štáty. Orgány ako v Grécku boli vo veľkej miere oslabené, nielen preto, že neboli kompetentné, ale preto, že nemali dosť ľudí. E, ľudia sa vysťahovali, čo má tragické dôsledky. Súhlasím s tým, že je potrebné pomôcť regióna pre všetkým občanom, plnohospodárom, e, chovateľom, všetkým všetkým, všetkým, ktorí chcú ostať v regiónoch a konať našou úlohou je decentralizácia, ktorá by mala zlepšiť situáciu vo veľkých mestách. Žiaľ, aktuálna vláda v Grécku si stanovila za cieľ zničiť okrem iných sociálnych skupín aj polnohospodárov. A čo skoro už nebudeme mať žiadnych polnohospodárov, nebudeme mať komu pomáhať, ak to bude takto pokračovať. Je potrebné zabezpečiť, aby e, všetky fondy, ktoré vlastne sú z peňazí daňových poplatníkov, boli použité pre ľudí a nie na korupciu. E, chceme poslať jasnú správu smerom voči Grécku. Dnes je všeobecný štrajk v Grécku proti politike ľavice, ktorá pokračuje v programe e, záchrany Grécka a obohacuje sa. Pán Zeller, pani komisárka, vieme, že lokálne a regionálne orgány zohrávajú dôležitú úlohu pri dosahovaní cieľov Európskej únie, ako sú popísané v stratégii Európa 2020 Lokálne, regionálne eh, samozprávy majú veľkú úlohu pri zdolávaní aktuálnych víziev, ako napríklad integrácia a ubytovávanie migrantov a utečencov. A preto Európsky parlament žiada, aby komúny a regióny boli ešte silnejšie, než ak tomu to bolo doteraz e, zapojené do navrhovania e, príslušných e, projektov v rámci európskych štruktúr. Musíme skonštatovať, že zatiaľ sa to nepodarilo pretaviť do reality. Tých 5 pre mestské projekty neboli ešte vo všetkých členských štátoch mestom poskytnuté. No a je treba, aby e, sa niečo zmenilo pri realizácii štruktúrnych e, fondov pretože iba e, priamo v teréne môže európska politika a súdržnosť sa zviditeľniť v očiach občanov. Ďakujem. Pán Zeller, je pre vás modrá karta. Chcete na ňu zareagovať? Pán eh, Zany, máte slovo. Pán Šani. Ďakujem pekne. Eh, vážený kolega, súhlasím so zámerom eh, zainteresovať lokálne a regionálne vlády do riadenia týchto fondov, ale chcel by som vám položiť otázku, ako môžeme odstrániť to, aby sa politické strany e, do týchto procesov vmiešavali, e, pretože miestne orgány sú tiež e, vystavené politike. regionál, nielen regionálnych a lokálnych orgánov zohľada politika o úlohu, no ale e, pokiaľ ide o prostriedky, ktoré sú regiónom k dispozícii, to je všetko popísané v nariadeniach a Týmito nariadeniami sa musia e, zodpovední politici riadiť a mne nie je známe, že e, prostriedky regionálnej politiky by bolo možné zneužívať pre stranickú politiku, e, to by e, v takomto prípade by sa to muselo e, vyšetrovať a postihovať. Ďakujeme, pán Maskúr. Poprosím o mikrofón. Teraz je to lepšie. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia. Som rád, že Diskusia sa týka kľúčovej úlohy regionálnej miestnej e, samozprávy v správe území mesta ako zdroje rastu a zamestnanosti sú teda predmetom mestskej politiky. Viete, že v roku 2015 15 e, Európskej únie e, žije v mestách. Mať efektívnu mestskú politiku je jednoducho nevyhnutnosťou E, chcel by som vás mimoriadne upozorniť na obavy určitých regiónov v Únii, ktorí e, po finančnej kríze zaznamenali veľké rozdiely vývoja miest a vidieka. Platí to oveľa viac v súčasnosti ohľadom okrajových e, regiónov ktoré viete, že majú aj iné handicapy. Podľa súdržnosti by mala teda e, vychádzať pre všetkým z územnej solidarity, ktorá je dôležitá a nemôžeme ju spochybňovať. Komplementarita medzi jednotlivými územiami je skutočnosťou a vyžaduje si prierezový prístup na európskej úrovni aj na úrovni členských štátov zachovávajúc princíp subsidiarity. Ďakujem pekne za pozornosť. Slovo dostáva pán Benito Zulaga. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako to my vnímame, Európska únia E, pripravuje určité všeobecné usmernenia, ktoré by mali pomôcť e, občanom a zabezpečiť reformy, ktoré budú udržateľné na sociálnej a environmentálnej úrovni. Potrebujeme mať na pamäti to, že miestna samozpráva, občianská spoločnosť sú v najlepšej pozícii vyhodnotiť oblasti, na ktoré sa musíme zamerať. Takže musíme pracovať na takom systéme, ktorý zabezpečí väčšiu účasť miestnej regionálnej samozprávy. Finančné prostriedky a ich využitie by však nemali viesť k tomu, aby sa e, podrývali určité oblasti, napríklad by sa uprednostňoval rozvoj miest na úkor rozvoja vidieka, pretože je tu množstvo projektov, ktoré e, pomáhajú e, regionálnemu rozvoju. Pane Trič? Dobrý deň pre všetkým. Vážená pani komisárka, e, viem, že ste korektná osoba, rozumná osoba, takže problémy, na ktoré sme upozornili, ja vám ich navčrtnem pomôcť aj konkrétne môjmu regiónu. Prvý problém, ktorý máme s tým, že v našom regióne West Midlands Spojeného kráľovstva sme nutil, boli donútení zmiešať samozprávne orgány, aby sme získali finančné prostriedky z EÚ. E, v podstate sa to riešilo zatvorenými dverami, nikto nemal možnosť o tom hlasovať, to dáva zlé meno EÚ aj celej myšlienke v podstate mestských regiónov a mestských orgánov. Avšak, pani komisárka, je to aj príležitosť, aby ste ukázali, prezentovali vašu osobnú povahu. E, vo West Midlands je jedna vec, kde potrebujeme pomoc z regionálnych finančných prostriedkov a Spojené kráľovstvo nás koniec prispieva do Európskej únie oveľa viac, ako dostáva z toho viac, takže bolo by super, ak by ste sa mohli prispozrieť na náš región, e, kde máme e, problém. Je tu hypodrom, ktorý potrebuje finančné peniaze. Je to otázka kultúry, umenia. Bolo by veľmi dobré pre miestne hospodárstvo, eh, ktoré trpí v poslednej dobe pre jeho rozvoj. Ďakujem pekne, pani komisárka. Pán, pán Edrič, pán Edrič, máte modrú kartu. Akceptujete ju? Dobre, pán Suger, nech, sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Pane Trič, ja vás pokladám za poslanca, ktorý má úzke kontakty so svojimi voličmi. Pozrám sa na to, čo sa deje v Holandsku. Chcel by som sa vás opýtať, ako to vyzerá vo vašom regióne? Čo si ľudia myslia, tí, ktorí prišli o prácu za posledné roky, a ktorí sú zadlžení, majú vysoké dane, ako vnímajú oni EÚ a regionálny rozvoj? Vedia, poznajú tento koncept regionálneho rozvoja, zapájú sa do toho, majú z neho niečo? Ľudia z West Midland nechápu koncept regionálneho rozvoja, nechápu, že súdržnosť je na oboch stranách, aby bola lepšia správa a riadenie. Oni len vedia, že chcú mať väčšiu slobodu, to, že hlasovali mnohí za moju stranu a vždy tak hlasujú, vedia, že ju im nutne nepomáha a problémy, ktoré majú, čo sa týka nezamestnanosti a nekontrolovaná migrácia, e, ľudia sú veľmi znechutení, e, zatrpkli, chcú zmenu a chcú slobodu. Pán Brua, ďakujem pekne, pán predseda. Pozorne som sledoval eh, vyjadrenie a mám obavy, že sme na akejsi zakrute prenosu alebo na kryžovatke prenosu kompetencií členských štátov, pretože v podstate tu ide o to, aby regionálne orgány akoby nahradili štátnu správu a bolo tu aj priznané, že v oblasti príjmania migrantov E, často sú to mestá a e, primátori sa museli rozhodnovo konať proti rozhodnutiu štátnej správy. Čiže naozaj tu je zmena suverenity, čo je neakceptovateľné. Mám otázku, ako to bude vyzerať zajtra, akú politickú úlohu budú mať členské štáty, keď tu budú zásadné rozdiely medzi štátnou správou a samozprávou. A teraz prechádzame na voľnú rozpravu. Je veľa žiadostí, eh, diskusiu nebudem musieť, nebudem môcť eh, všetkým vyhovieť. Slovo má ako prvý pán Novakov. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážená pani komisárka, ja by som chcel poblahožať pánovi Nestrojovi za prácu na uznesení aj pani Michajlovej za podporu takéto iniciatívy. 80 eur z počtu spravujú členské štáty a veľká časť z toho ide na, do obcí a miest na projekty v týchto obciach a mestách, ale často väčšina peňazí nie je využitá pre projekty Eh, jednoducho eh, sú, jedni nemajú peniaze a druhí majú veľa peniazy a nevedia, kam investovať. Takže mali by sme podporovať všetky obce, eh, cez prípravu projektov, realizáciu, podávanie hlásení, správu a flexibilný manažment. Mnohé krajiny jednoducho nemôžu realizovať projekty, lebo nemajú na to peniaze a preto by mali byť mechanizmy na kompenzáciu musíte sa zmestiť do vašho časového limitu. Pán Gocelino. Jedna poznámka. Na jednej strane tu máme progresívne posilňovanie úlohy e, lokálnych e, orgánov mesta, regióna, makroregióny. A teraz mestská agenda. Zároveň sa vytvára reforma e, makroekonomickej governance, programy reforiem, európsky semester. Všetko má byť v súlade s e, politikou súdržnosti. Treba e, sa naozaj zamyslieť nad tým, aká je e, politika súdržnosti, aká, je naozaj, aká by mala byť úloha miestnych a regionálnych orgánov. Je to veľmi dôležité, aby sme tu na konci nemali nekonvergujúce tendencie, ale e, navzájom si odporujúce. u probleme s kojima se razne sredine miestna regionálna samozpráva najlepšie pozná potreby svojich občanov a preto potrebuje zohrávať väčšiu úlohu pri riadení a spravovaní štruktúrnych a investičných fondov. Avšak obávam sa, že v niektorých členských štátoch miestna regionálna samozpráva nemá potrebné zručnosti alebo skúsenosti na to, aby zvládali takéto programy vo väčších, rozvinutejších členských štátoch kde je dobre zakorenená decentralizácia. Celé roky sa budovali kapacity samozprávy a tieto krajiny sú v lepšej pozícii ako menšie a menej rozvinuté členské štáty. A preto komisia by mala vyzývať členské štáty k väčšej miere decentralizácie a k výmene osvedčených postupov e, fungovania organizácie miestnej regionálnej samozprávy. Cieľom by malo byť to, aby dôležité rozhodnutia pre občanov boli príjmané na miesta, ktoré sú blízko týmto ľuďom. Ďakujem pekne, pán Radoš. Ďakujem pekne. Vážená pani komisárka, chcel by som sa poďakovať poďakovať členom výboru REGI za naštatovanie tieto dôležité iniciatívy. Každá investícia skončí nakoniec v nejakej obci či meste a preto je veľmi dôležité, aby sa samozpráva zúčastňovala celého procesu a preto podporujem návrh kolegov v tom, aby e, miestna regionálna samozpráva mala priamy prístup k európskym finančným prostriedkom a myslím si, že by sme mali zadefinovať pravidla, podľa ktorých štátna správa umožní miestnej regionálnej samozpráve zúčastňovať sa na čerpaní týchto prostriedkov. Nemala by tu byť žiadna regionálna diskriminácia ani žiadna stranická diskriminácia, pretože niekedy sa s tým stretávame. Vyzývam komisiu k tomu, aby navazla určité opatrenia, ktoré zlepšia implementáciu tohto mechanizmu. A určite takto čerpanie európskych prostriedkov bude oveľa lepšie. Ďakujem pekne, pán Maletič. Pani Maletič. Ďakujem pekne. Predovšetkým mi dovolte povedať, že základné princípy tejto politiky stoja na partnerstve a viacúrovňovej štátnej e, e, teda správe. Avšak často v praxi sa to neuplatňuje. Mnohé členské štáty majú operačné programy, ktoré boli vypracované na národnej úrovni a miestna a regionálna úroveň jednoducho sa na tom nezúčastnila. A preto navrhujem, aby v budúcnosti, keď sa budeme zamýšľať nad politikou súdržnosti, aby sme zaviedli pravidlo, podľa ktorého operačné programy budú príjmané na regionálnej úrovni, aby to boli regionálne operačné programy a aby ich implementáciu si e, zobral za svoje regióny. E, je dôležité regionálnu samozprávu, e, zapojiť do prípravy politik, potrebujeme prepojiť politiku súdržnosti s európskym semestrom, ale bez úlohy regionálnych orgánov nič nedosiahneme. Ďakujem. Miera konzultácie lokálnych a regionálnych e, orgánov e, sa e, iba trošku e, zvýšila. Iba v tretine členských štátov boli e, konzultované mm, tieto orgány dostatočne. Treba, aby komúny a regióny mohli v rámci stabilného právneho rámca sa dostatočne vyjadrovať majú byť e, zainteresované vo všetkej fáze e, plánovania, e, ale aj aktualizácie programov. Komisia musí čo najrýchlejšie začať verejné konzultácie o modalitách, ako posilniť úlohu miestnych a regionálnych orgánov a na základe toho by mala sa vytvoriť oficiálna iniciatíva to je dôležité na to, aby sme mohli naozaj dobre podporovať e, ekonomický rast a tvorbu e, trvalých, e, trvalo pracovných miest. Ďakujem bardzo pani przewodnicząca, pani komisarz. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, vážená pani komisárka, ctení kolegovia a kolegyne. Vyvine regionálnych a miestnych orgánov, to je vlastne veľmi dôležité v kontexte investícií, pretože to je až na úrovni 70 Pokiaľ ide implementáciu európskych štruktúr, vidíme, že tá potreba tu je stále väčšia, ale treba si uvedomiť, že tu nemôže ísť iba mechanicky o to, že členský štát by mal plniť e, tie úlohy, ktoré vyplývajú z nariadení na to, aby sme mohli využiť potenciál tejto situácie, je dôležité, aby európske fondy boli využité práve v oblasti strategických investícií, v, tej, v tom zmysle, aby sa to využilo ako poradenská činnosť, pokiaľ ide investície. Musíme vychádzať skutočne zo so spolupráce medzi miestnymi, miestnymi orgánmi a Európskou úniou. Takýmto spôsobom môžeme zvýšiť efektívnosť tejto spolupráce a posilniť naše zámery. Ďakujem pekne. Bohužiaľ, musíme prerušiť e, spontánnu rozpravu a slovo už dostane pani komisárka. Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsednička, ctení poslanci, poslanky ďakujem veľmi pekne za, vaše, za vašu účasť na tejto diskusii. Ako viete veľmi dobre, Naši hlavní partnery, pokiaľ ide o regionálnu politiku, sú práve miestne a regionálne orgány. Predsedovia týchto viac ako 280 regionov nás informujú každodenne. Oni sú najbližšie občanom, oni najlepšie chápu tú problematiku, oni skutočne môžu privodiť tú zmenu k zlepšeniu v živote občanov tým, že sa zlepšia podmienky vo viacerých oblastiach ako zdravotníctvo, doprava. Ja viem, že regióny majú svoje vlastné hranice a limity, majú skutočne veľkú potrebu viac ako štáty, pokiaľ ide o finančnú pomoc, pokiaľ ide o podporu finančných projektov. Ja si takisto myslím, ako aj vy, že úloha miest je kľúčová a beriem v plnej miere na vedomie to, čo povedali práve e, predstavitelia Holandska, pokiaľ ide o urbárnu agendu, či už ide o hlavné mesta, či už ide o menšie mesta, predsa len väčšina ľudí žije práve v mestách a obciach a to je kľúčové, pokiaľ ide o vytváranie tej hybnej síly pre vytváranie pracovných príležitostí a preto kladieme veľkú, veľký dôraz aj na tie partnerské spolupráce práve s predstaviteľmi regiónov. Súhlasím s pánom Nistlerojom, keď hovorí o tejto spolupráci, o podpore partnerstiev, o riadení multiúrovňovej. To všetko treba implementovať na to, aby sme situáciu zlepšili. Budúci týždeň sa zúčastním na stretnutí, na zasadnutí výboru regiónov. Budeme hovoriť o týchto otázkach a budem rada, ak môžem sa po tomto stretnutí vrátiť sem, aby som vás informovala o tom, čo sa tam dozviem. Myslím, že tento aspekt je dôležitý, pretože máme krajiny, kde vlastne tá celá kultúra projektov vychádza práve z toho podhubia občianskej spoločnosti a v iných krajinách zasa regionálne a miestne orgány e, robia rozhodnutia bez toho, že by brali do úvahy názor občanskej spoločnosti a práve preto si myslím, že treba miestne a regionálne orgány v prvom rade zaangažovať práve do tohoto procesu vyrokovania e, operačných programov a ako dobre viete, e, budeme mať aj budeme teda všetko robiť v tomto ohľade, aby sme podporili túto tendenciu. Pán Jakovčič sa spýtal otázku, ktorá sa objavila v rámci diskusie viackrát aj vo vstupoch ostatných kolegov a chcela by som povedať, že všetky krajiny sa môžu zorganizovať podľa svojho vlastného uváženia, ale pokiaľ ide o projekty, treba dodržiavať pravidlá, ktoré sú spoločné. Pokiaľ ide o správovanie európskych fondov. Máme také krajiny ako napríklad Polsko, je to centralizovaná krajina, avšak tá výkonnosť tejto krajiny je veľmi dobrá, pokiaľ ide o európske fondy. Takisto máme skúsenosť s takými krajinami ako je Francúzsko, kde eh, je decentralizovaný systém, ktorý funguje veľmi dobre. To znamená, každá krajina má možnosť zorganizovať fungovanie štátu tak, ako to považujú za dobré. Pokiaľ ide o princíp partnerstva, tento musí byť realizovaný zo strany členských štátov a podľa článku 5 pravidel ohľadne Európsky, Európskeho fondu a investícií. Pokiaľ ide o otázku utečencov, som rada, že môžem reagovať. Pokiaľ ide o mesta a regióny, adresovali sme list všetkým ministrom všetkých členských štátov, aby sme ich informovali o tom, že sme pripravení modifikovať operačný program. Uvedomujeme si skutočnosť, že už ubehol rok od vypracovania tohoto programu a tá výzva vtedy ohľadne utečencov ešte nebola v takej miere urgentná ako teraz. Taliansko je jediná krajina, ktorá žiadala modifikáciu operačného programu. Už sme eh, investovali 220 miliónov eur, pokiaľ ide budovanie škôl a nemocnic na to, aby sme pomohli utečencom. Avšak sú tu také krajiny ako Nemecka a ostatné krajiny, ktoré využívajú európske fondy na to, aby integrovali, integrovali utečencov do svojej spoločnosti. A ešte posledné e, upresnenie. Som prekvapená, že tu máme člena UKIPu, ktorý hovorí o skutočnosti, že Európsky fond je potrebný. Ja si uvedomujem, že pochádzate z menej rozvinutého regiónu. Ja viem, že bane vo vašom regióne boli uzatvorené a bolo by pre mňa veľkou radosťou prísť s vami do vášho regiónu na to, aby som ukázal aj občanom Veľkej Británie, ako kohezná politika môže prispieť napríklad v oblasti preškolovacích programov v menej rozvinutých regiónoch, aby sme skutočne ukázali tú myšlienku solidarity zjednotenej Európy, tak dúfam, že sa nám to spoločne podarí. Ďakujem veľmi pekne a som vám k dispozícii. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani komisárka, kolegovia, kolegovia.